Na programe zasadnutia je e, hlasovanie podľa zjednodušeného postupu o správe pána Riveliniho absolutórium na rok 2009 Európsky súdny dvor. Hlasujeme o e, stanovisku e, nominálne. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Gratulujem spravodajcovi, správa je prijatá. Správa, nech sa páči. Chcem iba povedať, že môj hlasovací prístroj nefungoval berieme na vedomie. Takže správa pána Riveliniho o e, európskom e, mediátorovi hlasujeme aj nominálne. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Správa pána Riveliniho o Európskom garantovi e, za ochranu e, osobných údajov. Otváram hlasovanie, nominálne hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Správa Stavrakakis. o e, výkonoch, finančnom riadení a kontrole e, agentúr. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Teraz e, správa z pána Stavriaka Kisa o Európskej E, policajnej, e, Európskej, e, Európskej policajnej škole. Otváram nominálne hlasovanie. La votazione chiusa. Ukončujem hlasovanie. Hlasovanie je prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ešte stále ide o pána Stavráka Kisa. A teraz ide o Centrum prekladov pre Európske inštitúcie. Otváram nominálne hlasovanie. Mm-hmm. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Opäť pán Stavrakakis, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Opäť pán Stavrakakis, agentúra EU pre kontrolu rybného hospodárstva. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajcovi. Ešte raz pán Stavrakakis, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Opäť pán Stavrakakis, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Ešte stále pán Stavrakakis, Európska chemická agentúra, nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá pán Stavrakakis, Európska environmentálna agentúra. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Pán Stavrakakis ešte raz, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Pán poslanec Stavrakakis, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je nominálne. Hlasovanie je ukončené. prijaté. Správa eh, Stavrakakis o eh, Európskej námornej bezpečnostnej agentúre. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je nominálne. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá správa pána Stavraka Kisa o Európskej agentúre pre bezpečnosť sieti a informácií. Hlasovanie je otvorené, hlasujeme nominálne. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Správa pána Stavraka Kisa o Európskej železničnej agentúre. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz správa pána Stavráka Kisa o Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie. Hlasovanie je otvorené, hlasujeme nominálne. Hlasovanie je ukončené. prijaté. A teraz e, správa e, pána Stavráka Kisa, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Správa pána Stavraka Kisa o zásobovacej agentúre Euratomu. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté správa pána Stavraka Kisa o Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Hlasovanie je nominálne. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Správa pána Stavraka Kisa, opäť absol, ešte stále absolutorium za rok 2009, Eurojust, hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Správa pána Stavraka Kisa, e, Frontex, otváram hlasovanie. Nominálne hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Prijaté správa pána Stavraka Kisa o Európskom úrade pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami GNSS. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Správa pána Stavraka Kisa o spoločnom podniku Artemis. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté správa pána Stavraka Kisa o spoločnom podniku Čisté nebo. Otváram nominálne hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté správa pána Stavraka Kisa, spoločný podnik, e, spoločná technologická iniciatíva za inovačnú medicínu. Otváram nominálne hlasovanie. Ďakujem. Hlasovanie ukončené. Prijaté správa pána Stavraka Kisa o spoločnom podniku Cezár. Hlasovanie je menovité, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Všetky správy boli prijaté. Gratulujem pánovi správodajcovi. A teraz na programe máme hlasovanie podľa zjednodušeného postupu o správe pána Rabkaja o žiadosti na ochranu imunity eh, pána poslanca Luigiho de Magistrisa. Pán eh, poslanec Silvestris. Ďakujem, pani predsednička. Žiadam iba o objasnenie. Chcel by som vedieť, či toto hlasovanie nasleduje po automatickom postupe alebo automatickej žiadosti pána de Magistrisa, ktorý eh, eh, viackrát napadol eh, tento politický dom. Prepačte, pán poslanec, prerušuje pani predsednička. Takže chcem sa spýtať, či je to on, ktorý žiada o imunitu, alebo či ide o automatický postup. Mohli by ste nám toto objasniť, ak je to on, ktorý sa chce vyhnúť procesu? Môžem vám odpovedať? Vy ste sa spýtali, či pán Demagistris žiada o imunitu, alebo či ide o automatický postup? Komu ste e, adresovali túto vašu žiadosť? Pani predsednička, teraz sa na vás týmto obraciam. Hovoria mi, že je to pán Demagistris, ktorý e, žiada o uplatnenie imunity. Hlasujeme teraz e, za, e, takže hlasujeme o tejto správe. Kto je za, zdvihnite prosím ruky. Kto je proti? Správa je prijatá. Správa pána poslanca Hrabkaja o žiadosti o imunitu e, pána poslancu Bruna Golniša, ktorý žiada o slovo. Nech sa páči, pán poslanec. Pani prezidentka, nie, sú tu, nie je tu rozprava a ani e, žiadne e, prihlásenie do diskusie. To sa mi za trošku zvláštne. O čo vlastne ide? Ide tu o politické stanovisko mm, týchto dvoch objektívnych kritérií. A je mi veľmi ľúto, hovorí pani predsednička, musíme prejsť Eh, hlasovaní. Už ste mali možnosť eh, váš postoj eh, vyjadriť. Prechádzame teraz k hlasovaniu. Pán poslanec, urobili ste to aj včera napríklad. Aj včera. Ale naše postupy to neumožňujú. Je mi ľúto, musíme prejsť k hlasovaniu. Kto je za, zdvihnite prosím ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Správa je prijatá. Správa pána Rabkaja ide o žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Bruna Golniša. Kto je za? Chcete sa ešte raz vyjadriť? Už hlasujeme. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Chcete, aby sme to skontrolovali? Áno? Nie, pokračujeme ďalej. Na programe. Dobre, takže teda kontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. správa Arzenis, ochrana a udržateľný rozvoj oblasti parku Prespa. Otváram hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Správa Fraga STVS, opatrenie prístavných štátov zameraných na prevenciu odradzania nezákonného, nenahlasov neregulovaného rybolovu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Gratulujem spravodajkyni. Teraz pani poslankyňa McCarthy. Zmrazovanie a zverejňovanie aktív dlžníkov v cezhraničných prípadoch. Spravodajkyňa má možnosť sa vyjadriť. Nech sa páči. Stručne nebolo možné eh, diskutovať a eh, eh, postaviť sa za správu. Ďakujem kolegom z kritických skupín, ktorí moje odporúčanie prijali. A chcela by som povedať, že to je súčasť kampane EÚ získať nové práva pre občanov, ktorí sú obeťami podvodov. Zmrazovanie zverejňovania aktív dlžníkov je veľmi dôležité, pretože momentálne e, e, podvodníci odídu e, so všetkými peniazmi a vlastne obete sa nedovolajú práva. Preto žiadame komisiu, aby vypracovala legislatívne návrhy, aby našim občanom sa opäť do rúk dostala, dostala moc a teda tie práva, ktoré, ktoré im prináležia. Ďakujem. Ďakujem, prejdeme k hlasovaniu. Pripomínam, že je potrebná kvalifikovaná väčšina. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Gratulujem pani spravodajkyni. A teraz, kolegovia, musím e, prečítať e, e, posolstvo zo strany pána predsedu Buzeka. Dnes môžeme medzi sebou privítať pána Bogdana Borudzeviča, predsedu Európskeho, Polského senátu aj zástupcov Litovského parlamentu, pána Litvina, predsedu Vrchovnej rady e, Ukrajiny. Títo traja zastupcovia parlamentov e, dnes navštívili Európsky parlament, aby sa zúčastnili osobitného zasadnutia e, stretnutí parlamentov Ukrajiny, Litvy a Polska.